Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to open the... Dobre popoludne, dámy a páni, dovolte mi, aby som otvorila dnešné zasadnutie výboru Regio. Môžeme sa prosím zhodnúť, že prijímame dnešný program. Pán minister, nech sa páči. E, ďakujem. Ja mám len dve krátke poznámky. Možno by bolo dobre, vzhľadom na to, že je pondelok, že by sme posunuli hlasovanie trocha neskôr v programe, teda dajme tomu na 5 hodinu, e, pokiaľ ide o program na budúce e, zasadnutia, čiže nemalo by to byť medzi prvými bodmi programu. A druhá vec, bolo by možné vymeniť dva body, pretože máme body 4 a 5. Tu sme mali nejaké požiadavky od našich členov, aby sa to vymenilo. Čiže je možné štvorku a 5 vymeniť. E, pokiaľ ide o hlasovanie, môžem povedať len toľko, že sme sa pokusili využiť príležitosť na to, aby sme e, si stanovili fixný čas na hlasovanie. Na začiatku je to totiž jednoduchšie a to bol dôvod. A E, máte ešte nejaké námietky proti dnešnému programu, najmä spravodajcovia? Pán Van Miltenburg. Áno, ja si myslím, že by sme sa mali pridržiavať programu, pretože ja budem musieť asi o hodinku odísť, takže dávam prednosť tomu, že by sme hlasovali najprv. Ďakujem, budem sa teda pridržiavať programu, takže nemeníme. Ehm nič a budeme pokračovať regionálnou agendou, tak ako bola navrhnutá. E, v tom prípade teda budeme, budeme postupovať následovne. Ja nemám žiadne oznámenia. My sme sa stretli pred týždňom, respektíve E, pred kratším časom. Nič sa medzi tým neudialo, všetci spravodajcovia veľmi usilovne pracovali na svojich správach. Teraz prechádzame priamo k hlasovaniu. Dnes budeme hlasovať o našom stanovisku k stanoveniu programu pre e, program Live. E, Spravodajkyňov je pani Maria Zvana. Ako viete, vy poznáte e, ten priebeh pani Zuana, predstavila svoj návrh na stretnutie v septembri e, v celku je potrebné, spolu je potrebné posúdiť 89 pozmeňujúcich e, pripomienok návrhov plus 17 kompromisných návrhov, ktoré boli vyrokované. Ehm, výbor bude o správe roko, e, hlasovať v novembri, takže budeme hlasovať na čas. Ja nevidím pani Zuanu, takže e, ona je, je niekde sa nachádza, ale myslím si, bohužiaľ nie je tu, pretože sa práve zúčastňujú na nejakej konferencii v Rumunsku. Dobre, čiže máme informácie o programe pani Zuhany, ktorá bola mimoriadne aktívna počas posledného zasadnutia výboru, kde, na ktorého sa nezúčastnilo veľmi veľa členov, ale ona tam bola. Takže dnes budeme hlasovať o jej stanovisku. Navrhujem teda, aby sme prešli okamžite k hlasovaniu. Začíname pozmeňujúcim návrhom číslo 10, kto je za proti, kto sa zdržal, prijatý. 58 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59 za, proti, zdržali sa, prijaté. 60 za, proti, zdržali sa, prijaté. 61 za, proti, zdržali sa prijaté, 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 64, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 70 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 83 za, proti, zdržali sa prijaté. 84 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. 87 za, proti, zdržali sa prijaté. 88 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Je niekto proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie je, takže hlasujeme 88 za, proti, zdržali sa prijaté. 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 89 za, proti, zdržali sa prijaté. 90 za, proti, zdržali sa, prijaté. 91 za, proti, zdržali sa, prijaté. zamietnuté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. 92 za, proti, zdržali sa, prijaté. 93 za, proti, zdržali sa, prijaté prijaté. 96 za, proti, zdržali sa, prijaté. 98 za, 97 vypadá, pretože bol prijatý návrh 97, čiže 98 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti,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 zdržali sa, prijaté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme ku kompromisu 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 9 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz prechádzame k záverečnému hlasovaniu. Hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Stanovisko je prijaté. Blahoželám zo strany z nás všetkých a teraz pokračujeme ďalším bodom nášho programu. Na našom zasadnutí 27. septembra sa uskutočnila výmena názorov s komisiou o návrhu mechanizmu, na základe ktorého sa môžu príslušné orgány dohodnúť, že právne a administratívne ustanovenia členských štátov sa môžu aplikovať na cezhraničné projekty. Cieľom návrhu je samozrejme zredukovať zložitosť administratívnej povahy, ktorá e, takto znižuje eh, hodnotu eh, cezhraničných projektov. Pán eh, Pán Wiltenburg je, Miltenburg je našim spravodajcom, ktorý dnes predstaví návrh stanoviska. Minulý týždeň sa uskutočnila prvá výmena názorov, diskusia bola veľmi zaujímavá a uvidíme, ako to bude prebiehať dnes. Toto je jeden e, z prvých legislatívnych e, dokumentov, za ktoré je zodpovedný náš výbor. Nech sa páči, pán, pán Miltenburg, môžete predložiť svoju správu. Ďakujem, budem pokračovať v holandčine, pani predsednička, ak smiem. Eh, Ďakujem, pán predsednička, ako ste presne po, práve povedali. Minulý, na minulej schôdzi sme poprvýkrát hovorili o potenciáli hraničných regiónov, taktiež o dôležitosti návrhu komisie ohľadom toho, čomu sa hovorí v angličtine European Cross-Border Mechanism, európsky e, mechanizmus cez hraničné spolupráce. Je to nástroj, ktorý môže mať pridanú hodnotu, aby sme rozpievali k riešeniam pri rôznych e, právnych alebo administratívnych prekážok v našich e, spoločenstvách. Som veľmi rád, že sa spolupracuje medzi všetkými jednotlivými stranami, regionálnymi e, aktérmi, miestnymi, aj členskými štátmi, Európskou komisiou. Tento mechanizmus potrebuje základ, alebo základňou všetkých členských štátov mohol byť účinný a pravidlá jednej krajiny musia byť pre, ukázateľne uplatniteľná v inej krajine a preto je treba určitý základ a tu sú dôležité určité aspekty. Poprvé, chcem zdôrazniť, že tento mechanizmus musí byť dobrovoľného charakteru a tým už reagujem na pochybnosti, ktoré tu vyvstali ohľadom primeranosti a subsidiarity návrhu komisie. Druhá vec sa týka objemu alebo rozsahu pôsobnosti tohto mechanizmu, čo sa týka členských štátov, ako to bude v praxi vyzerá. Tu mám určité pokyny alebo inštrukcie, ktoré mám vo svojom texte. Poprvé, dobrovoľné použitie mechanizmu, to navrhuje komisia. Tu sa chcem vyjadriť jednému bodu. Totiž Komisia navrhuje teda dobrovoľné využívanie mechanizmus, ale pokiaľ členský štát má k dispozícii nejaký iný mechanizmus, ktorý funguje napríklad Benelux, tak tento súčasne existujúci mechanizmus môže byť naďalej využívaný a nemusí sa adoptovať e, tento nový E, mechanizmus, ale je tu aj trochu problém s týmto, pretože pokiaľ tam neexistuje žiadny mechanizmus, tak členské štáty v podstate budú nútené si vybrať tento európsky cezhraničný mechanizmus. A tu vystáva otázka, nakoľko je to potom dobrovoľné, nakoľko je to primerané a či v podstate nenarušujeme princíp subsidiarity. V článku 1 a v článku 4 preto udávam, že členské štáty musia mať možnosť si vybrať medzi týmto mechanizmom alebo existujúcim mechanizmom alebo žiadnym alebo novým mechanizmom. Takže môžu si vybrať v týchto hraničných regiónoch a nemusia teraz si automaticky vyberať tento nový mechanizmus. Sú tu určité právne a administratívne prekážky, ktoré môžu vyvstať a tam samozrejme si dobrovoľne členský štát môže vybrať riešenie a nie nútene alebo povinne. V môj, z môjho pohľadu to znamená, že v prípade všetkých členských štátov musíme stanoviť e, cezhraničný koordinačný bod, a teda v každom členskom štáte jeden, Možno v praxi by to mohlo potom znamenať, že takýto koordinačný cezhraničný bod Beneluxe by bol trochu zanepráznenejší, než je na Malte, ale v každom prípade by tam mali pracovať alebo byť zamestnaní ľudia niekde v štátnej správe, ktorí by sa zaoberali situáciou, pokiaľ by nastal nejaký problém. Tieto koordinačné body v rámci môjho programu potom vyberú E, vhodné riešenie pre e, každý problém a tuto v podstate by a la carte riešením bol tento európsky cezhraničný mechanizmus. Členské štáty si ho, ho budú môcť e, využívať, ale musia k tomu poskytnúť určitý základ a musia byť radne stanovené pravidla, pretože na to v praxi nebude fungovať. No a týmto spôsobom, tým, že podtrhujem alebo počerkujem tú dobrovoľnosť, tak tým sa v podstate bude rešpektovať aj princíp primeranosti, aj subsidiarity. Týmto spôsobom sa snažíme zodpovedať tú otázku, či to bude povinný alebo dobrovoľný mechanizmus. Ďalej dôležitá vec, chcem vyhovieť členským štátom, čo sa týka lehôd v tomto procese. Členské štáty musia dostať viac času a preto v článkoch 10, 12 a 16 eh, som predlžil lehoty z troch mesiacov na 6 a je dôležité, aby sme si stanovili dlhšie lehoty, pretože tu ide o veľmi komplexné právne vyhodnotenie, ktoré teda potrebujeme a musíme v niektorých členských štátoch prispôsobovať rôzne pravidlá, tak aby e, boli kompatibilné s pravidlami susediaceho štátu a zároveň sa nemôžu rozhodnutia do nekonečna posúvať, raz je to rozhodnutie treba urobiť, čo sa týka aktivácie mechanizmu. Ďalej, čo sa týka tematického rozsahu e, tohto mechanizmu, tam boli určité pochybnosti. Komisia ho definuje ako infraštruktúrálnu, infraštruktúrálne v podstate zariadenie, ktoré bude e, zahrňať spoluprácu regiónov, e, čo týka ekonomických aspektov, ktoré majú teda cezhraničný rozmer. Na jednej strane sa to bude týkať infraštruktúry a na druhej strane teda služieb, ktoré sú vo všeobecnom hospodárskom záujme. Ja chcem túto definíciu ponechať takúto širokú, pretože celý tento návrh je nový a je treba otestovať v podstate, aké potenciálne e, problémy by to mohlo v praxi riešiť a preto je dôležité rozsah pôsobnosti príliš neobmedzovať. Pani predsednička, s týmito prispôsobeniami si myslím, že sa môžeme dopracovať k e, dobrému, dobre zamierenému a vyváženému roz- nariadeniu. Myslím si, že je treba takto v podstate zaujať dobrý prístup k riešeniu cezhraničných problémov v Európskej únii a my tu Taktiež doplňame Európsku skupinu pre e, územnú spoluprácu. Začali sme skromne a po pár rokoch sa rozhodlo, že je treba to trochu širšie rozpracovať. Tento nástroj musí byť účinný, predovšetkým preto, že ide o to, aby naši občania v našich hraničných regiónoch mohli žiť lepšie, teda prispievať to ich e, lepším životným podmienkam. Taktiež vo štvrtok bude vypočutie s expertami na túto tému od 10. rána asi do pol jednej. Všetci členovia výboru REGI, predovšetkým tými spravodajcovia, sú srdečne e, pozvaní. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem a teraz dávam slovo tieňovým spravodajcom, členom výboru REGI. Musím vás informovať, že spravodajca za Európsky hospodársky a sociálny výbor je tu takisto prítomný a je pripravený takisto predložiť stanovisko. Najprv bude hovoriť pán Zeller ako tieňový spravodajca. No. Ďakujem, pán, pani predsednička. Ďakujem aj kolegovi Miltenburgovi, teňovým spravodajcovi, za tú veľmi eh, obširnú prácu v súvislosti s touto správou. Hraničné regióny tvoria 40 európskeho územia, tretia, tretina obyvateľov tam žije. Čo sa týka zamestnanosti a infraštruktúry v týchto regiónoch, tam to často pokrivkáva. Máme taktiež problémy s napríklad s cezhraničnými spojeniami. V minulosti tam boli konflikty, ktoré často potom vedú napríklad aj k vojnám a práve preto je treba sa teraz postarať o to, aby hraničné regióny dostali príležitosť lepšie spolupracovať. Lisabonská zmluva cieľi nielen na hospodárskú a sociálnu súdržnosť, ale aj na územnú, predovšetkým s ohľadom na hraničné regióny. Už sme dostali príležitosť spolupracovať v rámci programu Interreg. V minulom, volebnom, pardon, v minulom období parlamentom sme e, teda prekvalifikovali spoluprácu v tejto oblasti, ale naďalej, ako nám bolo povedané, sú tu ďal prekážky, právne prekážky, pretože právna situácia v členských štátoch je odlišná, a toto bráni vzájomnej spolupráci. A myslím, že to bolo v roku 2014 za luxemburského predsedníctva. Tí sa podujali na to, aby sa teda vypracoval mechanizmus, alebo by sa doplnil, aby sa tým odstránili prekážky cez hraničné spolupráce, ktoré existujú, alebo aby sa minimalizovali. A Takýto návrh máme teraz pred sebou. Chcel by som poďakovať komisii za to, že sa odvážili vypracovať takýto nástroj, takýto mechanizmus. Takže už sú tu určité reakcie zo strany členských štátov. V prípade Nemecka napríklad to boli jednotlivé spolkové krajiny, ktoré sa vyjadrili a e, vykrikujú, že to znamená možno stratu právomoci alebo, su, alebo suverenity, porušuje to princíp subsidiarity. Ale čo sa týka e, spolupráce hraničných regiónov, tvrdia, e, že takýto mechanizmus nepotrebujeme ale ja si myslím, že je nutný a preto vítam tento návrh a myslím si, že ešte ho musíme e, lepšie kvalifikovať v rámci nadchádzajúcich diskusí. Pán Van Miltenburg už prišiel s určitými návrhmi v súvislosti s otázkou dobrovoľnosti. Áno, myslím si, že tu musíme trochu výsť príslušným regiónom, hraničným regiónom a členským štátom, čo sa týka subsidiarity, ale myslím si, že by to nemalo byť všetko len úplne dobrovoľné, ale v niektorých prípadoch skutočne je nutná a dobrá cezhraničná spolupráca, lebo toto je pre mňa súdržnosť a vnútorná jednotnosť Európskej únie. Čo sa týka návrhov, tak už boli niektoré e, zaslané, predložené. Myslím si, že doterajšie nástroje ako e VTZ alebo Interreg môžu byť dobre prepojené s týmto novým mechanizmom. Myslím si, že tam nie, nie sú nejaké protirečivé aspekty, ale tieto nástroje sa hlavne doplňajú. A už sa teším aj na ďalšiu diskusiu. A Určite pár vecí ešte môžeme trochu spresniť, aj zlepšiť. Napríklad, čo týka stanovenia hraníc, námorných hraníc. Tento mechanizmus by mal byť uplatniteľný v situáciách, kde, sú, kde spolupracuje viacero hraničných regiónov, možno aj v spolupráci s tretími krajinami, alebo mm, ten by mohol byť v dispozície napríklad spolupráci e, ostrovných regiónov a e, pevninských. Určite prispejme s nejakými návrhmi a myslím si, že potom môžeme s veľkou väčšinou odsúhlasiť tento nový mechanizmus a čo sa týka potrieb hraničných regiónov, je treba myslieť na tie a nemyslieť len na protiklady e, v členských štátoch. Myslím si, že by sme mali podporovať cezhraničnú spoluprácu. Určite toto je naša európska úloha. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem. E, pán Howard, bude hovoriť v mene tieňových spravodajcov, ak teda sa nemýlim. Áno, pani predsednička, ďakujem za to, že Eh, ste mi dovolili eh, predložiť stanovisko v mene pani Moniky Smolkovej. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi pánovi pán Mildergovi za jeho eh, návrh správy. Ja e, vítam tento mechanizmus a bolo by dobre, keby sme ho mohli spustiť čo možno neskôr. Preto je veľmi dobre, že sa nám podarilo zorganizovať vypočutie takýmto, e, takto rýchlo. E, z môjho hľadiska by bolo vhodné rozšíriť rozsah tohto, tejto správy vo viacerých aspektoch. Navrhujeme komisii, aby do tohto procesu zapojila aj miestne a regionálne samozprávne orgány, ktoré majú viacej informácií, ktoré môžu získať prostredníctvom komunikačnej stratégii, tak aby mohli lepšie pochopiť výhody takéhoto mechanizmu a vyjadriť svoje výhrady. Pokiaľ ide o samotnú implementáciu mechanizmu, bolo by potrebné o nej konzultovať miestne a regionálne orgány. Okrem toho, sam musíme zamyslieť aj nad hodnotením procesu implementácie v polovici obdobia, pretože podľa mňa to 5-ročné obdobie nie je eh, vhodné k ktoré sa navrhuje. Okrem toho, celý rozsah tohto mechanizmu by mal byť lepšie premyslený, pretože v súčasnosti sa v návrhu hovorí o infraštruktúrnych projektoch a službách vo verejnom záujme, ale myslím si, že by bolo dobre, keby sme tieto ustanovenia spresnili, napríklad aj pokiaľ ide o spoluprácu jednotlivých typov služieb v prípade rôznych katastrof. A takisto musíme sa zamyslieť myslieť nad administratívnymi problémami, ktoré môže navodiť tento mechanizmus, ale je potrebné, aby sme to urobili hneď na začiatku. Musíme na to využívať koncept vyhlásenia e, záväzku čo najskôr. Je to vzájme všetkých strán, preto sa teším na ďalšie diskusie a ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Olt. Cok, ak som to vyslovila správne. Ďakujem, pani predsednička. Dámy a páni, v mene môjho kolegu pána Piotrovského by som chcel predložiť jeho stanovisko a preto ho prečítam ako tieňový spravdajca podporujem myšlienku, ktorú predstavuje eh, ten povinný charakter. Návrh stanoviska hovorí, ide podľa mňa správnym smerom, ale pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh číslo 10, myslím si, že členské štáty by mali pomôcť pri zriadovaní národných koordinačných miest, ale tu ja nesúhlasím s komisiou, pretože takýto dlhodobý postup, ktorý by si vyžadovalo spustenie mechanizmu, by mohlo ohroziť vyhliadky cezhraničných projektov. A pokiaľ ide o právne predpisy jedného štátu, tieto by mohli byť prekážkou uplatňovania mechanizmu v inom členskom štáte. Čiže mám isté závažné pochybnosti. E, e, e, nemáme tu ďalších zaujímcov pán Demato, či pani. Ďakujem pekne kolegovi za predstavenie tohto návrhu e, správy. V poslednom čase Veľa hovoríme o zjednodušovaní mechanizmov, ktoré by e, priblížili politiku súdržnosti bližšie k občanom. Mechanizmus, ktorý popisuje komisia, zdá sa, ide správnym smerom, aj keď sú tam určité aspekty, ktoré nie sú úplne objasnené a na toto právom poukazuje kolega komisia e, takmer e, dva roky zbierala údaje, ktoré dosť vzbudovali e, obavy. Aj my sme na to poukazovali oblasti na hraniciach totiž vykazujú e, v priemere horšie výsledky než regióny, ktoré sú v strete členských e, štátov. Tento problém e, samozrejme musíme čo najrychlejšie a najefektívnejšie riešiť. Preto eh, tu vyvstávajú potrebné opatrenia, ktoré by šli nad rámec európskych riešení. Okrem európskych eh, financií tu potrebujeme zabezpečiť iné riešenia pred eh, tieto regióny na hraniciach Potrebujeme tu mechanizmus na, odhraň, na odstranenie e, právnych e, prekážok. Nede tu čisto iba o finančnú podporu v rámci Interreg, ale aj inštitucionálnu e, podporu, ako napríklad skupiny pre teritoriálnu spoluprácu, ktoré by pracovali práve na prekonávaní právnych prekážok Eh, takisto sa v tejto norme hovorí o dobrovoľnosti. Eh, ja súhlasím so spravodajcom, ktorý eh, hovorí, že toto v ňom vyvoláva pochybnosti. Členský štát si môže vybrať, či v prípade jednotlivých projektov si zvolí navrhovaný mechanizmus alebo nie. Ja súhlasím so spravodajcom, ktorý hovorí, že členské štáty, ktoré momentálne nemajú takéto mechanizmy, nemajú inú voľbu, než ísť cestou e, európskeho zahraničného e, mechanizmu. Takže dôležitá je tu možnosť hodnotenia od prípadu k prípadu a dobrovoľnosť členské štáty vždy, keď si všimnú nejaký, nejakú právnu e, prekážku, by mali mať možnosť, či, si budú, či budú postupovať podľa aktuálneho mechanizmu, vytvoria nový, alebo použijú tento navrhovaný európsky mechanizmus. A členské štáty by mali mať možnosť aj odmietnúť aktiváciu akéhokoľvek e, mechanizmu na odstranenie e, právnych alebo administratívnych ťažkostí, ale musia túto voľbu odôvodniť. Ďakujem. So you Ďakujem pani Breso, vy ste žiadali o slovo. Ďakujem, pani predsedničko, ospravedlňujem sa kolegom e, za to, že e, ma trochu neposlúcha hlas. Mám trošku obavy. vypočala som si s veľkou e, pozornosťou kolegu, ale mám tu určité otázniky, pretože tu hovoríme o návrhu nariadenia, nie smernice výhodou nariadenia v takomto e, prípade niečo dôležité. Už sme to videli v prípade Európskej skupiny pre teritoriálnu spoluprácu. E, tu sme tiež vychádzali z nariadenia. Bol tam, bol tam veľký priestor, veľká sloboda E, zapracovaná do tohto návrhu a preto e, v mnohých prípadoch to členské štáty neuplatňovali a to viedlo k veľkým ťažkostiam cez hraničných regiónov a miest. Nehovoríme tu len o malých štátoch, niekedy aj veľké e, štáty nemajú problémy s cezhraničnou spoluprácou a vôbec sa nezaujímajú o problémy regiónov, ktoré sú uh, na okraji ich teritoria. Preto je dobré, že kolegyňa Dama to spomenula, že tu ťažkosti sú ehm, pre cezhraničné regióny. Je tam často nižšia miera ehm, vývoju, pretože medzi sebou vzájomne spolupracujú. Ehm, ja by som poprosila, aby kolega pouvažoval nad určitými návrhmi a k ním predostieram aj pozmeňovacie návrhy, pretože ja si myslím, že musíme dávať veľký pozor Nemôžeme eh, tieto eh, rozhodnutia urobiť úplne dobrovoľnými a eh, zabezpečiť rozhodovanie od prípadu k prípadu. je treba rozhodnúť sa, aké nástroje majú zjednodušiť regionom spoluprácu. Ak sa to má rozhodovať od prípadu k prípadu, kto má skúsenosti na regionálnej úrovni, vie, že e, rokovania s vládou v takomto prípade, rozhodovne od prípadu k prípadu, môžu trvať mesiace a roky. To by určite nezjednodušilo život regiónom, mohlo by im to situáciu urobiť ešte zložitejšou a nástroj by bol vlastne nepoužiteľný. Preto by som pozvala rada kolegu a tieňových spravodajcov, aby sme si pripomenuli, že tu diskutujeme o nariadení, o nástroji, teda, ktorý má byť jasný, istý, má sa používať s určitými e, zárukami homogénnosti vo všetkých členských štátov práve za účelom zlepšenej spolupráce medzi cezhraničnými regiónmi. A pripomínam, že e, je to v záujme e, tých regiónov, ktoré sa často nestretli s rýchlou reakciou zo strany členských štátov, pokiaľ išlo ich požiadavky take the floor, Mr. Van... nie, ďalší, nikto sa nehlási o slovo, takže nech sa páči, pán spravodajca. Pán Nistelroj, my už na minule hovorili krátko o e, uskupení pre územnú spoluprácu a ako by to zapadalo do tohto nástroja. Ja mám ja si myslím, že mnohé regióny už našli svoj spôsob, ako e, spolupracovať a ako tieto nové pravidla začleniť do svojich systémov a v podstate zároveň uznávať e, pravidlá alebo predpisy susediacich štátov. A v podstate štruktúrálne už tým zaobchádzajú a nie len prípad od prípadu. Takže to je jedna vec. Na druhej strane si myslím, že je skvelé, že spravodajca hovorí, že by to malo zostať dobrovoľné, ale taktiež to môže týkať aj drobných čiastočných úloh, kde by sa to potom prenechalo tým jednotlivým štátom, aby si to teraz začlenili do svojej legislatívy. Takže by to boli v podstate také tailor-made, také prispôsobené e, situácie alebo riešenie. To si myslím, že je dobré. A v podstate musíte si zvážiť, čo to prispeje? Bol ten druhý nástroj príliš ťažký. Možno môžeme použiť rôzne metódy, takže ešte uvidíme, ako presne to robíme. Thank you very much. Now I'll give the floor to... Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pán Barát, ktorý zastupuje Európsky hospodársky a sociálny výbor. Nech sa páči, pán Barát. Uh,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 Vyzerá to tak, že toto nariadenie e, v prvom, e, na prvý pohľad nevyzerá tak dôležito, ale my vychádzame z toho, že e, pomôže vyriešiť mnoho veľkých problémov a tieto riešenia povedú k spoločnej budúcnosti. To zohráva veľmi dôležitú úlohu. Z historického pohľadu hranice mali v minulosti veľmi dôležitú a významnú úlohu. Našťastie tomu tak už nie je, ale napriek tomu musíme bojovať eh, naďalej naprie- proti tomu, aby eh, tu sme ich pociťovali. Existuje štúdia, ktorá hovorí o tom, že HDP Európy by vzrastlo 8%, tak by sme tu nemali žiadne hranice spočíva v tom obrovská e, hospodárska sila v odburávaní hraníc. V tomto návrhu e, stanoviska sa odráža snaha otázky zdravotníctva, vzdelávania a podobne e, riešiť. Vypočuli sme si veľmi veľa, zorganizovali veľmi, sme veľmi veľa vypočutí. Chcel by som tu len spomenúť dva prípady Napríklad e, vezmeme si jedno malé mesto v Holandsku, e, kde došlo k veľkému požiaru a, a nemohli tam prísť pomôcť zachraňovať hasiči z Nemecka. To je totiž zakázané, na to by boli potrebné špecifické povolenia. Alebo napríklad v Štrasburgu je škola, ktorá e, nedisponuje plavárňou, Učiteľ s deťmi, s francúzskými deťmi e, cestuje e, na nemeckú stranu na plaváreň. To môže urobiť, ale nemôže prevziať dohľad nad žiakmi e, v Nemecku. To je zase zakázané. Takže takéto veci nám dobre ilustrujú ťažkosti, ktoré tu sú v cezhraničnej oblasti. Vystáva tu samozrejme otázka subsidiarity, to je dôležité. Tieto e, nové e, návrhy riešení sa dajú veľmi dobre zaintegrovať do existujúcich mechanizmov. Ide tu o dobrovoľný mechanizmus. Miestne e, celky sa môžu rozhodnúť, či sa toho zúčastní alebo nie. To je veľmi dôležité. Okrem toho sme navrhli, aby Európska komisia zabezpečila monitorovaciu činnosť analyzovala jednotlivé procesy, pretože e, treba zabezpečiť šírenie e, najlepších e, skúseností. Žiaľ, vyzerá to tak, že realizácia bude príliš komplikovaná, ale predsa len treba ísť touto cestou ďalej. Žiaľ, Zatiaľ nemáme ešte e, nejaké rozvojové stratégie, do ktorých by sa dali integrovať tieto mechanizmy. Stratégia 2030 ešte e, teda hovoríme tu o makro e, regionálnych stratégiách, ale nehovoríme tu o budúcnosti cezhraničnej spolupráce E, táto spolupráca e, má veľmi veľa prínosov, veľmi málo negatív. E, tiež treba povedať, že treba vyriešiť koordináciu, otázky financovania, aj komunikácia je veľmi dôležitá. Celý tento návrh, tento prístup sa nedostane k občanom, k projektom, k obciam, k mestám, ak E, nezabezpečíme vhodnú e, komunikáciu. A máme tu príklad najlepších e, postupov, ktoré nemusia byť úspešné, pretože to zlyhalo práve na komunikácii alebo odkomunikovávaní takýchto návrhov. My teda súhlasíme tiež s tým, čo tu zaznelo. Ďakujem vám pekne. Európska komisia. Pán Breška, vidím, že tu máte veľmi silný tým, ktorý je pripravený zodpovedať na akékoľvek otázky. Nech sa páči, máte slovo. Áno, pani e, predsednička, mám tu všetkých e, kompetentných kolegov so mnou. E, v prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi za veľmi konštruktívnu správu. K pár bodom iba máme určité obavy, 3 a 4. Prvý bod už bol nadnesený v diskusii. Ehm, trošku sa obávame, pokiaľ ide o ehm, ten dôraz na dobrovoľnú ehm, povahu tohto mechanizmu, ako sa to spomína v pozmeňovacích návrhoch v správe. Hrozí tu riziko, že by sa stal tak dobrovoľným, že napokon by sa tento návrh nemusel uplatňovať, používať a to nie je v našom záujme. Takisto máme určité ťažkosti e, správne pochopiť, ako by takýto mechanizmus sa mohol vytvoriť na ad hoc základe pre jednotlivé projekty. To by e, opäť viedlo k jeho neuplatňovaniu neuplatňovaniu a potom ako by sa mal znova napríklad po roku začať uplatňovať. Preto to, čo navrhujeme, je mechanizmus, ktorý e, má odstraňovať e, právne prekážky e, na jednotlivých hraniciach. Nenavrhujeme teda nástroj, ktorý by sa uplatňoval pri jednotlivých projektoch a potom by po ukončení projektov opäť prestal fungovať. V diskusii tiež sa spomenala otázka novej formy Európskeho zoskupenia pre teritoriálnu spoluprácu. Tento návrh určite nemierí eh, smerom vytvorenia nových eh, právnických eh, subjektov. Určite berieme na vedomie, že je tiež možné vytvoriť aj iné efektívne mechanizmy alebo nástroje, ale to myslenie v našom odporúčaní bolo, že ak by e, takýto mechanizmus existoval, prečo by sme mali investovať zdroje do e, vývoju nových nástrojov? V tomto kontexte by som chcel zdôrazniť, že samozrejme chceme aj e, preverovať, či takýto efektívny alternatívny mechanizmus by dosiahol rovnaký návrh ako náš právny návrh na odstranenie prekážok. Takže máme tu kritéria pre efektívnosť eh, lehoty, eh, kritéria na kooperáciu a podobne. Treba eh, preskúmať, pokiaľ ide o nejaký takýto efektívny alternatívny mechanizmus. A napokon si myslíme, že tu môžu byť aj určité nezlučiteľnosť, nesúlad, pretože ak správne čítame vašu správu, Chápeme, že všetky členské štáty majú vytvoriť koordinačné body, ale nevidíme, aký to má súvis s alternatívnymi mechanizmami. Prečo by mal mať členský štát eh, povinnosť eh, podľa európskeho zákonu vytvoriť takýto koordinačný bod, ak zároveň tento členský štát eh, je za alternatívny mechanizmus. Tu teda vidíme nesúlad medzi týmito dvoma prístupmi. Tretí bod to je možno len otázka e, na objasnenie. V správe sa odkazuje na špecifické spoločné projekty. E, článok 2 návrhu nariadenia, ktorý hovorí o definícii projektov, sa nemení. Preto teda e, podľa návrhu komisie tu hovoríme o projektoch, e, ktoré zlučujú aj infraštruktúrne body e, s hraničným dopadom, ako aj akékoľvek služby vo všeobecnom hospodárskom záujme v akomkoľvek zahraničnom regióne. Otázka, ktorá tu vyvstáva, je, či navrhované zmeny sa vzťahujú iba na určité spoločné projekty, ty, ak by to tak bolo, či by to mm, ešte stále e, pokrývalo tieto dva aspekty, alebo ak e, by to dochádzalo k zmene, nevieme, ako by takáto zmena fungovala v praxi. A pokiaľ ide o lehoty, všímame si samozrejme, že lehoty pre členské štáty v týchto e, diskusiách doplatí aj pre radu, zdá sa, sa predlžujú lehoty pre komisiu e, sa e, skracujú vo všeobecnosti. To je taký všeobecný trend. A máme tu aj stanovisko hospodárskeho sociálneho výboru, ktoré zdôrazňuje, že krátke procedurálne lehoty sú tu v záujme ochrany lokálnych aktérov. My si myslíme, že títo si zaslúžia krátke jak to znamená, že musí dôjsť k interakcii s ich e, národnými orgánmi v trošku obmedzenejšom e, rozsahu. To je všetko, čo som chcel povedať. Nech sa páči, pán Van e, Nistelburg. Ďakujem, takže chcel by som sa vyjadriť pár vecem, čo povedali kolegovia. Pán Celer, ďakujem za vaše pripomienky. Myslím si, tu ide, čo sa týka e, kontaktu s tretimi krajinami a zaobchádzať s nimi, toto je e, pravda. Z, juri, z právneho e, pohľadu samozrejme môže tento program presahovať aj do tretich krajín. Určite by nemohol byť záväzný po Brexite pre Spojené kráľovstvo, pokiaľ teraz z právneho pohľadu sa niečo nezmení. Pani Breso, vy ste hovorili o niečom, nad čím som sa musel zamyslieť či nie je príliš náročné, pokiaľ by sme prípad o prípadu sa pozerali, ako to uplatňovať. To je samozrejme skôr otázka pre Európsku komisiu, ale ja si myslím, alebo tak ako povedal pán Van Nistelrooy, že by sme vždy museli v podstate vytvoriť nejakú konkrétnu cestu. Takže návrh prichádza od komisie, ale vždy bude treba sa pozrieť na tie jednotlivé úzly, či to pravidlo štátu A sa uplatňuje v štáte B alebo naopak. Napríklad, e, čo sa týka využívania niektorých administratívnych pravidiel. Takže vždy je treba sa pozerať na konkrétne riešenia. Takže e, predstavte si, že by vždy sa musel vypracovať nejaký dokument. Stále by sa e, spustil na novo ten proces v rámci tohto mechanizmu. Ďalej, nechápem to, čo povedala Európska komisia príliš. Vy hovoríte, že je možno lepšie to raz vytvoriť, ale v podstate tento materiál nie je až taký dôležitý, lebo vždy je treba prípad od prípadu posúdiť, či sa bude ten text uplatňovať alebo nie. Čo by som chcel zdôrazniť, je tá dobrovoľnosť. A toto súvisí aj s tou skutočnosťou, že čo týka princíp subsidiarity a primeranosti, tak tam vystali dôležité problémy. A vo štvrtok na tom vypočutí si myslím, že si vypočujeme aj expertov vedcov z Cambridge University. Myslím si, to je vážny problém. Je treba sa pozrieť, ako na to zareagujeme zdôrazňujem dobrovoľný charakter a myslím si, že týmto by sme mohli členským štátom vyriešiť ich obavy. Môžeme e, začať pomaličky, najprv predstavíme tento mechanizmus a potom až členské štáty e, budú, uzn- e, budú súhlasiť s tým, že môžu uznať vzájomne si svoje právo, tak to bude ten prvý malý krok ku predu a preto si myslím, že je dobré to, čo hovorí v môjom návrhu, že po troch rokoch by sa to zase zrevidovalo, alebo že by sa to všetko vyhodnotili. Mohli by sme potom zistiť, či prípade by to mohlo byť aj viac e, záväzné, ale rozhodne e, tým zbavíme strachu mnohé členské štáty. Ďalej, čo sa týka súvislosti, e, medzi teda tým pôvodným textom a môjmi pozmenujúcimi návrhmi, to sa musíme to ešte pozrieť, ale ako som povedal, tak v článku 2 tam sú definície, mechanizmus musí byť vždy e, znovu spustený v prípade jednotlivých projektov. Ďalej, čo sa týka tých lehôd, tri mesiace to znie sympatické, ale myslím si, že z administratívnej praxe v niektorých členských štátoch je jasné, že pokiaľ v júni položíte niekomu nejakú vážnu, komplexnú právnu otázku, potom prídu prázdniny, letné prázdniny a je nemožné, aby ste o 3 mesiace už mali eh, komplexnú odpoveď. Takže mus, môžeme tam mať aj nejaké dodatočné eh, pravidlá pre letné obdobie, ale určite jednoduchšie to priamo predlžiť na 6 mesiacov. Ja som pracoval na ministerstve, ja viem, ako, eh, aké ťažké môže byť niekedy vyriešiť takéto veci, pokiaľ tam musí napríklad prebehnúť právna konzultácia medzi tými ministerstvami, alebo možno pokiaľ aj cezhraničné konzultácie musia prebehnúť a rozhodne 3 mesiace je na toto všetko príliš krátka doba. Radšej by sme to mali realisticky odhadnúť a mali by sme tam rovno stanoviť 6 mesiacov. No a určite nájdeme nejaké také riešenie, ktoré podporia viaceré členské štáty. To je všetko. A Teším sa na spoluprácu s tenými spravodajcami. Chcel by som poďakovať sekretariátu za ich prácu a taktiež právnemu, právnej službe parlamentu za ich prvé pripomienky, pretože na prvý pohľad to vypadá ako jednoduchý návrh, ale je tam veľa právnych háčikov a zadrhelov. Ďakujem. Much, propose... Ďakujem, pán Fan Miltenburg. Lehota na prostredie pozmeňovacích návrhov eh, vyprší 21. októbra o 6. večer. O 6. večer. Dobre, kolegovia, prešli by sme teraz k ďalšiemu programu, bodu eh, nášho programu. Tým je preskúmavanie návrhu e, stanoviska o Európskom fonde regionálneho rozvoja a kohéznom fonde. Spravodajca pán Kocolino je pripravený e, predstaviť e, návrh správy. Chcem len pripomenúť, že toto je ten z legislatívnych návrhov prepojených s viacročným finančným rámcom, ktorý je veľmi dôležitý pre náš výbor. Viedli sme eh, diskusie na našom výbore na túto tému už 3. septembra. Dnes si vypočujeme ako pán Kocolino nám predstaví svoj návrh správy, v ktorom e, predostiera 72 pozmeňovacích návrhov k návrhu komisie. Nech sa páči, pán Kocolino, máte slovo. Ďakujem pekne. Ako sa už e, spomenulo, e, návrh je balíčkom 72 pozmeňovacích návrhov, z ktorých 44 k textu komisie. Samozrejme sme len na začiatku eh, návrhu. Radi eh, prevezmem akékoľvek ďalšie návrhy kolegov, tieňových spravodajcov, jednoducho, ktoré vyvstanú z našej spoločnej práce na, v tomto výbore. Eh, na úvod poviem, že si uvedomujeme, že sa tu zabráme návrhom e, komisie, ktorý tento navrhuje e, tým, že ho predstavuje ako návrh zjednodušovania. Tu treba však povedať, že nemôže nejako spochybňovať ani princípy, ani ciele politiky súdržnosti Spomíname e, článok 174 zmluvy, ktorý hovorí o strategickom význame politiky súdržnosti. Ďalšou všeobecnou úvahou, ktorú vnímame pozitívne, tou je prepojenie medzi politikou súdržnosti a makroekonomickými politikami, ale zavádzame tu princípy, ktoré porovnávame, nikdy e, to nemôže spochybňovať teritoriálnu dimenziu politiky súdržnosti. Je nesprávne znovu tu navrhovať makroekonomickú e, podmienku. A zdá sa, že je správne posilniť tému spolufinancovania, avšak e, Eh, mali by sme si uvedomiť, že je treba sa dostať von z pasce, kde eh, sa nám hrozí, že sa dostaneme s politikou súdržnosti, kedy nielen, že niektoré členské štáty nemajú doplnkové politiky, ale eh, toto sa často ťažko navrhuje, pretože pakt stability veľmi stiažuje používanie E, zdrojov, e, pokiaľ ide o kofinancovanie. Takže o tomto treba rozmýšľať spoločne. Menej ideologicky, viac realisticky sa treba pozerať realite tvárov v tvár. Na základe teda týchto, týchto východisk, e, ktoré vychádzajú aj z diskusie, ktoré sme už e, doteraz viedli. E, chcem spomenúť tri také najdôležitejšie otázky, na ktorých som asi najviac e, pracoval pri predostieraní mojich pozmievacích návrhov. V prvom rade tematická koncentrácia. Veľmi stručne, tu navrhujeme aby sme tu mali tematickú koncentráciu, ktorá sa vrácia na regionálnu úroveň. Sme proti, aspoň z môjho pohľadu, proti tematickej koncentrácii na národnej úrovni. A v rámci tematickej koncentrácie eh, nechceme ani doplňať, ani eh, presne popisovať eh, jednotlivé priority, ale vidíme tu vlastne veľkú výzvu, že Európa sa má stať zelenšou. Druhou veľkou výzvou je, že navrhujeme väčšiu mieru flexibility, nechávame tu priestor pre prácu na úrovni členských štátov, aj na základe teda údajov, eh, ktoré máme z regionov. Takže ponechávať väčšiu eh, flexibilitu k druhej eh, pružnosti. Ako viete, komisia tu ako druhý veľký cieľ navrhla tému inovácií, výskumu nepodceňujeme tento cieľ. Ale tak, ako je navrhnutý, ak mám úprimne povedať, čo si nemyslím, zdá sa mi, že e, skôr sa snaží podporovať e, podniky a nie tak veľmi e, jednotlivé územné celky. No ale v každom prípade v tejto oblasti tu navrhujeme väčšiu flexibilitu. Ďalšou veľkou otázkou Ehm, ku ktorej by som si rád vypočul vaše názory, to eh, je, že radi tu počujeme o tých novinkách týkajúci sa technickej eh, podpory, ale žiadame, aby sa venovala väčšia pozornosť eh, téme ako technická ehm, pomoc má posilňovať ehm, administratívne kapacity, teda ako chceme aj pomocou teraz zdrojov, ktoré dáme regionom k dispozícii, eh, pomáhať a posilňovať ich eh, verejnú eh, správu. Toto je veľká téma nielen na juhu Európy. Je tu potreba vytvoriť verejnú správu, ktorá by viac vedela reagovať na výzvy, ktoré si aj stanovujú európske politiky Takže aby regióny eh, sa vedeli lepšie popasovať eh, s týmito výzvami. Takže nie je to len technickú eh, asistenciu, ktorá je trošku externá skutočnostiam v jednotlivých štátoch a regiónoch. A ďalší bod, tretí bod, väčšia teda územnosť. Navrhujeme vítame Zaoberáme sa tým, čo nám signalizujú regióny, teraz sústrediť sa viac na mesta, mestské celky. Mesta nám silne signalizujú, že e, nie 6 ako to navrhuje komisia, ale minimálne 10 zdrojov by sa malo sústrediť na mestách ale takáto koncentrácia zdrojov by e, sa mala zaoberať aj e, teda perifériami, e, vnútornými oblastiami, horskými, kde naozaj zaznamenávame veľmi silné negatívne signály, kde sa znižuje počet obyvateľov. Treba sa teraz zaoberať zjednocovaním obyvateľstva. Toto je teda tretia veľká téma, ktorú navrhujeme v rámci tých 72 pozmeňovacích návrhov, e, z nich 44 k textu. No a potom pozmeňovací návrh 32 navrhuje zrušiť e, odsek 5, e, teda článok 5 odsek 2, kde sa navrhuje presunutie približne 10 miliárd Eh, ide o, návrh, eh, ide o to, aby tu tieto eh, zdroje ostali v fonde súdržnosti. Takže veľmi stručne. Toto sú tie najdôležitejšie body z tých 72 pozmeňovacích návrhov. Samozrejme, rád si vypočujem aj vaše návrhy, vypočujem si názory kolegov do decembra by sme potom mali byť pripravení na, teda, e, na to, aby sme predstavili výboru aj e, parla, e, parlamentu, celému plénu záverečný návrh. Ďakujem, pán Kocolino, teraz tieňovi spravodajcovia. Potom budú mať slovo jednotliví členovia výboru. Mister... Je to pán Varda Kastanis. Dúfam, že som to neskomolila. Vidím vás a ďalej Európska komisia a ako poveri, bude hovoriť ten spravodajca pán Valkarsel Siso. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj spravodajcovi za úvodný návrh. Je to veľmi dobrý základ, ktorý môžeme naďalej, e, môžu naďalej obohatiť návrh komisie. Ako ste povedali, v v vašom stanovisku, ako som povedal aj ja. Je treba analyzovať články 2 a 3, ktoré sa týkajú špecifických cieľov a taktiež e, tematického zamerania. A ja sa budem snažiť nájsť rovnováhu, aby predovšetkým miestne regionálne e, úrady dostali väčšiu flexibilitu pri riadení fondov. Pozmeňujúce návrhy spravodajcu odzrkadľujú takéto smerovanie, ale na druhej strane je veľmi dôležité nie príliš vychýliť tematické e, zameranie, napríklad čo sa týka rôznych tém, napríklad inovácie. Taktiež, čo sa týka ex ante e, podmienok, tak je treba spracovať na kritérie, ktoré sú stanovené e, v článku 3, ktorý spravodajca mení tak tiež sa týka všeobecného smerovania, všeobecného cieľu, je treba tam zakomponovať problematiku, ktorá je dôležitá pre mnohé naše regióny. Hovorí napríklad o starnutí obyvateľstva alebo o jave vyľudňovania, ktoré v podstate hrozí absolútnym vyľudením, vyľudením videckých eh, oblastí a ťažko prístupných oblastí. Ja som pevne presvedčený, že tento parlament môže a mal by dobre zareagovať na výzvy, ktorým dnešná Európa čelí. A preto si myslím, že je treba byť čo najprecíznejší, čo sa týka napríklad riedne situácie v prípade katastrof, ako napríklad sucho alebo zemetrasenia, záplavy, okrem iného. Napríklad hurikán Leslie alebo vážne záplavy na Belárskych ostrovoch boli jasnými príkladmi toho, že je treba ukázať predovšetkým e, špecifické stanovisko voči e, týmto oblastiam a ľuďom, ktorí tam žijú tvárov tvár e, týmto katastrofám koncepcia európskej solidarity spočíva v tom, že pomáhame národom, ktoré sú bičované takýmito prírodnými katastrofami. A táto pomoc musí prísť čo najrychlejšie, čo najúčinnejšie, aby prišla čo najrychlejšie k tým, ktorí ju potrebujú najviac. Taktiež si myslím, že všetky kritériá, ktoré sú e, v článku 6, sú adekvátne, tak ako už to povedal aj spravodajca. A napríklad totiž e, čo týka zobchádzania e, s reziduami, tak toto súvisí samozrejme s udržateľným rozvojom a s obehovým hospodárstvom. A na záver si myslím, že by tam bolo treba zahrnúť viac krokov v oblasti európskej urbanej e, agendy a taktiež v súvislosti s udržateľným urbaným rozvojom. Pani predsednička, to je všetko z mojej strany a teraz bohužiaľ musím odísť, keďže mám iné urgentné záväzky a ja by som tu rád chcel zostať, ale bohužiaľ teda nemôžem. Ďakujem. Ďakujem. Viem, že vy pracovať ako ten spravodajca s pánom Kocolínom. A teraz dostáva slovo pán Fito za EKR. E Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade chcem vyjadriť aplaus, lebo myslím, že prvotná výmena názorov, ktorú sme viedli minule, viedla k naozaj dôležitej e, práci. Veľa otázok, ktoré teraz dôrazním, sú otázky, ku ktorým už došlo k dôležitému kroku vpred. Myslím, že je dôležité vychádzať eh, z tých východíc, ktoré spomenul pán spravodajca. A tie predstavujú aj tie základné otázky na tie najdôležitejšie témy. Nechcem sa opakovať. Chcel by som však eh, zdôrazniť určité eh, zásadné otázky. Prvou je, že si myslím, že je dôležité spomenúť nie nadmeranú e, koncentráciu e, tých nevýznamných významných oblastí, menších oblastí, aj pokiaľ ide o technickú podporu. Práve tieto oblasti e, sa stretávajú s väčšími ťažkosťami používať tieto nástroje, mať k ním prístup. Návrh komisie je veľmi e, pozitívne, pokiaľ ide o oblasť klímy, integrované e, riešenia aj v prípadne katastrof. Tomu treba venovať veľkú pozornosť. To, na čo by sme sa mali sústrediť v našej práci, tým z môjho pohľadu je otázka týkajúca sa strategickej koncentrácie, politika súdržnosti. Si dávala vždy e, za všeobecný cieľ Ehm, multisektorálnosť e, politík. E, časom v mnohých e, prípadoch sa tu však ukázalo, že tu došlo k nadmernej frag- fragmentácii a preto financie neboli až také efektívne, efektívne vynaložené. Takže toto treba objasniť, zlepšiť. Druhou otázkou ktorú spomenul už pán spravodajca. A ja v minulosti som to nadniesol. To je veľmi dôležitá otázka. Je tu o, o to, aby tieto politiky naozaj doplňali národné politiky. Situácia je taká, že v mnohých krajinách politika súdržnosti sa stala jedinou eh, konkrétnou politikou, jedinými skutočnými zdrojmi Eh, ktoré riešia situáciu v eh, zložitých oblastiach, ale toto vôbec nemôžeme akceptovať. Treba pracovať na téme eh, doplnkových politík a teda takmer povinnosť členským štátom, aby vytvorili svoje politiky pre tieto regióny v ťažkostiach. Dôležité je prepojiť tieto doplnkové politiky a pakt stability Inak e, tu budeme mať situáciu, kedy niektoré zdroje nebude možné e, vynaložiť e, a nebudeme tu mať nulový doplnkový efekt. Posledná myšlienka sa týka skôr otázky riadenia. Treba znížiť počet jednotlivých riadiacich orgánov. Sú tu silné návrhy aby e, sme tu nemali e, jedno riešenie na jednotlivý fond, ale e, jedného zodpovedného za jednotlivý orgán, aby sme tu nevytvárali veľmi zložité byrokratické situácie. A niektorých krajín sa to teraz bude veľmi týkať. Sústreďme sa na konkrétne projekty. Často Eh, sme svedkami toho, že tu naozaj vystavajú veľké objemné programy, eh, popíše sa veľa papiera, ale napokon tu nie je možnosť, aby sa veci naozaj pretransformovali do eh, reálnych projektov. Treba teda tento aspekt trošku viac prešetriť Na tieto témy by sme sa mali sústrediť. Zdá sa mi, že naša pracovná atmosféra je veľmi pozitívna, že je tu aj vôľa dobre spolupracovať, aby eh, sme posilnili tieto eh, zmeny a teda eh, formovali budúcu tvár politiky súdržnosti a vytvorili aj potrebné nástroje na jej realizáciu Spravodajca je v e, neustálom kontakte s tými spravodajcami, to je pozitívne a som teda presvedčený, e, že výsledok našej práce bude veľmi pozitívny. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne. Iskra Mihalova za Alde to nie, takže ja by som chcela sa s vami podeliť len o moje prvé dojmy z po prezentácii tejto správy. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Kocolinovi ako spravodajcovi za prípravu tejto správy a takisto by som e, chcela uviezť niektoré svoje prvotné poznámky. Pokiaľ ide o požiadavku spravodajcu, aby sa zvýšila synergia, komplementárnosť a flexibilita, najmä pokiaľ ide o synergiu s Európskym sociálnym fondom plus a pokiaľ ide o komplementaritu a tento e, prístup pre e, sociálnejšiu Európu. Pokiaľ ide o riešenie klimatických e, zmien, tak cieľom je podporiť tieto klimatické ciele z európskeho rozpočtu s navýšením o 25 až 30 V tom spravodajcu podporujem. Podporujem spravodajcu aj pokiaľ ide o začlenenie opatrení um, prírodného dedictva, ako aj trvalo udržateľného turizmu. Takisto uh, podporujem dôraz na potrebu územnej uh, o dôraz na územno, územný aspekt. Takisto podporuje zvýšenie flexibility a zameranie sa na tematické oblasti. Pokiaľ ide o regionálne kategórie, by sa to nemalo zvýšiť viac o 10 ako navrhuje spravodajca. Pokiaľ ide o um, zvýšenie um, príspevkov do udržateľného mestského rozvoja o 10 to takisto podporujem. Rovnako podporujem aj posilnenie administratívnych kapacít, ako aj zapojenie verejných orgánov a zvýšenie efektívnosti implementácie eh, RDF a kohezného fondov. Takisto ide o body, ktoré je potrebné podobnejšie prerokovať pri stretnutia so spravodajcami, pretože pokiaľ ide o flexibilitu, chcela by som podporiť dobrovoľný 5-percentný transfer e, do nového programu investovať do Európy a ďalších programov a nástrojov. Takisto vítam proces európskeho semestra, pretože som si istá, že e, v súlade s týmto nástrojom je možné maximalizovať pridanú hodnotu finančnej podpory, ktorá bude poskytnutá z fondov Európskej únie. Ako som uviedla vo svojom e, vyhlásení. Chcela by som podporiť takisto transfer 10 miliard eur do nástroja na prepojenie Európy na ďalšie obdobie aj s prihliadnutím na e, európsky rozmer e, transeurópskych dopravných sietí a zvýšenie dostupnosti. Takisto vítam zavadzanie inovácií ako prírezovej zásady a podporujem návrh komisie, aby sa dôraz kladol na e, ciele priority 1. Okrem toho nesúhlasím s vyčerknutím návrhu e, možnosti financovať e, nákup kolejových vozidiel. Eh, je to potrebné eh, podporiť, aby sa zabezpečila multimodálnosť dopravy a takisto, aby sa podporila železničná doprava v niektorých členských štátoch. Teším sa na našu spoluprácu so spravodajcom a som pripravená predkladať svoje pozmeňujúce návrhy a teším sa na zaujímavú diskusiu. Ďakujem. Toto bolo stanovisko e, tieňovenej spravodajkyne. Ďalšou spravodajkyňou, tieňovou spravodajkyňou je pani Martina Mišel, ktorú tu nevidím, takže slovo dostane pán Davor Skrolec. E, ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať spravodajkyni kyni za e, prezentáciu tejto správy spravodajcovi. E, verím, že to bude tvoriť dobrý základ pre ďalšiu diskusiu, ako aj pre ďalšie pozmeňujúce návrhy. Verím, že naše návrhy pomôžu zvýšiť kvalitu správy. Vo všeobecnosti sa domnievame, že spravodajca zaujal vhodné stanovisko a vyjadrujem podporu väčšine tých bodov, ktoré zdôraznil vo svojej správe. Takisto podporujeme myšlienku spoločných ustanovení, ako aj myšlienku e, zdôraznenia trvalo udržateľného rozvoja. Pokiaľ ide o nariadenie, tak e, tieto, e, toto si ešte bude vyžadovať ďalšiu podporu, ale je dôležité, aby sme sa zamerali aj na cieľ 2 pretože ide o environmentálne priority, ktoré musia byť základom pre rozvoj Európy. Ďalšia téma, ktorej by som sa chcela venovať, je obehové hospodárstvo a preto som rád, že v tejto správe sa mu venuje pozornosť. Pokiaľ ide o návrh komisie e, týkajúci sa odpad, odpadového hospodárstva, tak ten môžem podporiť a e, v súvislosti s obehovým hospodárstvom je potrebné hovoriť predovšetkým o tých členských štátoch, ktoré potrebujú dodatočné e, finančné prostriedky na to, aby sa v nich zlepšili štandardy ochrany životného prostredia. Týka sa to aj klimatických zmien. Je tu veľmi veľa cieľov, ktoré je potrebné sledovať na európskej aj na globálnej úrovni a e, tento rozvojový fond by sa mal na tento účel lepšie využívať. E, Parížská dohoda musí byť v súlade s našimi nariadeniami a Obehové hospodárstvo je jednoznačne e, uvedené v rámci druhého cieľa, ale malo by sa uviesť aj v rámci prvého cieľa, pretože malé a stredne veľké podniky v Európe e, takisto potrebujú zvyšovať e, zručnosti a musí sa to diať v súlade s cieľmi obehového hospodárstva. My ako zákonodarcovia musíme vyslať jednoznačný signál o prioritách EÚ. E, pokiaľ ide o fond súdržnosti, nemali by sme, mali by sme vynakladať finančné prostriedky e, účelne, tak aby sa plnili environmentálne a ekologické ciele. Tieto nie vždy celkom jasne zdôrazňujú e, ich podiel na zvyšovaní E, efektívnosti, ale prinášajú veľké sociálne a ekonomické e, výhody a prínosy, ktoré, sa, do, ktoré sú merateľné iba v dlhodobom meradle. Ďakujem. Ďakujem, pán Dama, pani Damato. Ďakujem aj ja kolegovi za jeho e, prvý návrh. Podľa mňa na vrch e, tejto novej úpravy e, by nemal zanedbávať jednu základnú skutočnosť v mnohých členských štátoch. E, Fond súdržnosti predstavuje minimálne 50 verejných financií. Chcem začať najprv pozitívnymi bodmi, potom trošku negatívnymi a navrhnúť riešenie. Komisia eh, vo svojom návrhu zdôrazňuje, že vo veľkej väčšine eh, regiónov eh, je tu koherentný strategický rámec pre investície zo strany fondu. V realite však Eh, pozitívne dopady tu pociťujú skôr rozvinutejšie regióny. My by sme sa mali snažiť o pozitívny vývoj vo všetkých regiónoch. Takže ten tzv. earmarking tých 6 eh, v mestách, aj keď by sme zvýšili eh, túto kvótu, je tu mnoho víziev na európskej úrovni, boj proti sociálnej exklúzii, migrácia, týmto jednoducho sa musíme venovať na e, úrovni e, miest a metropol. Je e, treba, súhlasím s komisiou, tu podporovať European Urban Initiative, ktorá sa zaoberá práve týmito výzvami, pre ktorými stoja mesta od znečistenia vzduchu až po energetický prechod. Treba aby eh, sme sa eh, venovali eh, investíciám integrovaným aj participatívneho typu. Treba, aby všetci ekonomickí a sociálni aktéry boli koinvolvovaní do spolupráce s regionálnymi aktérmi. To je veľmi dôležité už vo fáze programovania, a aj e, teda vo fáze vykonávania stratégie. Tiež pozitívnym podľa mňa je, že komisia e, tu e, navrhuje zoznam návrhov, ktoré, návrh oblasti, ktoré, kde nebude spolufinancovanie napríklad tabakového priemyslu, spolufinancovanie v oblasti ukončenia funkcie starých jadrových elektrárni a podobne, lebo toto sú ciele nezlučiteľné s cieľmi EÚ. A um, mali by sme sa e, tiež uh, snažiť podporovať sociálnu uh, inklúziu v súlade uh, s tým, k čomu sa zavezujú členské štáty v oblasti ochrany práv ľudí s postihnutím. A teraz k tým negatívnejším bodom Negatívne vnímame eh, tematickú koncentráciu, to už kolegovia spomenuli. Máme tu veľké obavy v tejto súvislosti, pretože v praxi eh, by mohlo byť veľmi zložité tieto navrhy eh, dosiahnuť. Kolega Kocolino teda navrhuje prerozdelenie na regionálnej úrovni. To sa mi zdá byť oveľa zmysluplnejšie. Aj my s našimi pozmeňovacími návrhmi budeme mieriť práve týmto smerom. Obávame sa aj teda navrhovaných synergií. Keď sa pozrieme na e, finančné prostriedky, tak e, e, vidíme, kam by to smerovalo. Môžu tu byť veľmi dobré synergie napríklad s programami Horizon a podobne. Napriek tomu Nepáči sa nám, že sa e, navrhuje možnosť členským štátom 5 očelniť smerom e, k Junckerovmu e, plánu 3.0. To je naozaj rizikom pokiaľ vlastne tu nebudeme viazať tieto prostriedky tak, aby celkom určite skončili v určitých konkrétnych regiónoch. Navrhujeme, aby e, sa teda, e, sme sa zamysleli nad e, kofinancovaním v prípade konkrétnych regiónov. Navrhujeme k tomu konkrétne pozmeňovacie návrhy ďakujem pekne. spravodajcovi spravodajcom teraz za to dám slovo pánovi Boštináru. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a chcem sa najprv poďakovať osobne e, pánovi spravodajcovi za vynikajúcu spoluprácu. Ako bývalý spravodajca by som takisto e, ponúkol svoju pomoc Andreovi za E, predovšetkým pokiaľ ide o otázky súvisiace s fondom súdržnosti. Myslím, že sa podarilo vypracovať e, správu, ktorá je veľmi pozitívna. Na začiatku by som chcel upozorniť na jednu konkrétnu otázku, ktorá je predmetom všeobecného záujmu a to je e, pozmenujúci návrh číslo 5, kde sa hovorí o e, spoločnom postupe členských štátov pri reakcii na katastrofy a pri riešení dôsledkov katastrofálnych situácií. Rumunsko E, zorganizovalo e, predvčerom E, najväčšie vôbec cvičenie týkajúce sa zvládania následkov zemetrasenia, do ktorého bolo zapojené ministerstvo obrany, lekárske, zdravotnícke služby a zúčastnilo sa ho 5 e, členských štátov EU a vrátanie e, a zúčastnili sa aj Spojené štáty, Izrael a NATO. Táto akcia ehm, predstavovala najväčšie európske cvičenie, ktoré nám pomohlo pochopiť, ako možno spoločne pracovať na predchádzaní katastrofám, ako aj na riešení ich dôsledkov, ehm, aj vrátanie zlepšenia niektorých právnych predpisov, ktoré umožnia lepšie reagovať a rýchlejšie reagovať na takéto situácie. Ehm, neexistuje žiadna možnosť, aby ehm, dokázali členské štáty jednotlivo reagovať na ehm, katastrofy takýchto rozmerov. Je potrebné, aby spojili svoje sily. Ďalej by som sa chcel zmieniť o téme, ktorou je rozpočet. Fond súdržnosti e, je ten, ktorého sa to najviac týka, pretože tu ide o e, veľmi výrazné zníženie e, rozpočtu na Fond súdržnosti v porovnaní s predchádzajúcim to je, je potrebné, aby sme v rámci budúcich, budúceho viacročného finančného rámca zlepšili úroveň financovania, ktorá je v mnohých prípadoch príliš nízka nízka. Súvisí s tým napríklad aj navrhovaný prevod 10 miliard eur na nástroj prepájania Európy. Chcel by som tu e, vyjadriť odpor voči tomuto prevodu z jednoduchého dôvodu pretože pokiaľ bude dochádzať k takýmto škrtom, a pokiaľ 30 by sa malo z kohezného fondu previesť na centralizovanú úroveň, považujem to za takmer e, nemožné a je potrebné, aby sme práve na tomto mieste e, sa snažili identifikovať flexibilné riešenie, ktoré nám umožňuje zistiť, koľko je možné previesť, ale len za predpokladu, že, e, dostane, že, že komisia e, príde s oveľa lepšou reakciou, než tomu bolo dnes. Okrem toho sme s Andreom spolupracovali aj v oblasti posilňovania inštitucionálnych a administratívnych kapacít. Tu by som chcel podporiť myšlienku, že Všetky členské štáty by mali mať možnosť sa rozhodnúť, akú časť fondu súdržnosti použijú na environmentálne projekty alebo na eh, budovanie transeurópskych dopravných sietí. Toto by malo byť zabezpečené v rámci flexibility a verím, že kolegovia tento návrh podporia. A ďalej, pokiaľ ide o výnimky, toto je oblasť, kde by som chcel zdôrazniť jednu vec a poprosím vás o pozornosť pokiaľ ide o kogeneráciu tepla a diaľkové vykurovanie, tak toto je problém, ktorý zužije e, mnohé krajiny, ale ja tu mám na mysli predovšetkým to, že je potrebné zaručiť e, oprávnenosť, aby bolo možné e, vynakladať prostriedky aj na systémy diaľkového vykurovania, pretože toto je jedna z najproblematickejších záležitostí e, stred, krajín strednej a východnej Európy aj v súvislosti s klimatickými zmenami, pretože tieto krajiny platia veľmi veľa za produkciu tepla, pretože v niektorých e, ročných obdobiach je e, potrebné toto vykurovanie vo zvýšenej miere a preto by som chcel oprávnenosť e, rozšíriť aj na e, e, vykurovanie plynom, pretože zemný plyn je, pravdepodobne tým najekologickejším spôsobom výroby tepla, ale krajiny strednej a východnej Európy a nie len tie potrebujú mať možnosť zabezpečiť prechod na e, environmentálne e, priaznivé typy e, vykurovania. Preto by som chcel upozorniť na to, že e, je možnosť e, zvýšiť e, efektívnosť diálkového prenosu tepla a takisto je potrebné a takisto je možné pomocou uh, zateplovania budov znižiť emisie CO2 a zabezpečiť čistejšie prostredie. Preto by som chcel vašu pozornosť upriamiť na môj pozmenujúci návrh, ktorý vychádza z rovnakej filozofie ako minule. Žiadnym spôsobom ehm, by sme ehm, nechceli ehm, znižovať e, kvalitu, ale je potrebné, aby sme e, hovorili aj o ďalších možnostiach a nie len o plyne. E, ďalej by som chcel hovoriť v súvislosti s výnimkami aj to, čo povedala pani predsednička. Chcel by som e, požiadať o podporu týchto myšlienok, pretože viacero členských štátov sa snaží modernizovať svoje železničné systémy a pokiaľ nebudú kolejové, kolejové vozidla opravnené na prostriedky z fondu, tak sa to bude ťažko dosahovať. A pokiaľ ide o odpadové hospodárstvo a reziduá, tu podporujem návrh, ktorý predložil spravodajca. A napokon e, vítam tematickú koncentráciu e, Fondu regionálneho rozvoja na regionálnej a nie na štátnej úrovni. E, totiž predmetom tejto politiky sa, sú regióny a nie štáty, preto by mal byť dôraz skladený práve na regióny a mala by sa zabezpečiť flexibilita regiónov pri výbere tematických cieľov, na ktoré by mali zamerať svoje prostriedky. Toto je veľmi dôležitá téma. Ja síce súhlasím s tým, že je potrebné mať e, istú mieru špecifického určenia. Predsa by mali mať regióny istú e, flexibilitu, pokiaľ ide o to, na ktoré oblasti by chceli zamerať e, finančné prostriedky. Ďakujem. Pán Moskur. désolé, sorry. Merci, madame la présidente. Vous avez... E, ďakujem, pani predsednička. Vy ste um, už e, poukázali na dôležitosť použitia Fondu súdržnosti v územnom rozvoji ako aj v vzdialených oblastiach. Ja túto správu považujem za veľmi dôležitú a chcel by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho kvalitnú prácu. E, v správe sa e, zvyšuje dôraz na flexibilitu, ktorá by mala umožniť vyššiu e, efektívnosť využitia príslušných finančných prostriedkov. Podporujem aj jeho návrhy týkajúce sa redefinície tematickej koncentrácie na regionálnej úrovni. Cieľom je podporovať hospodárskú, sociálnu a územnú koheziu tak, aby sa to dialo na čo najbližšej úrovni k našim regiónom, aby sa predišlo nadmernej centralizácii. Takisto by som chcel vyjadriť spokojnosť s návrhom spravodajcu, E, podľa ktorého by menej, e, menej podľa ktorej by menej rozvinuté regióny mali využiť minimálne 30 pridelených prostriedkov na roz, na zelený rozvoj. E, e, týka sa to aj tých najvzdialenejších regiónov, kde je potrebné zvýšiť ich schopnosť e, predchádzania katastrofám. Mám ešte dve veci. Zdá sa mi, že kritéria klasifikácie regiónov podľa článku ktorí by mali lepšie odrážať diverzitu aj realitu na miestnej úrovni e, je potrebné na to použiť aj meranie kúpnej sily. Po druhé, e, aby sa posilnili pozitívne účinky politiky súdržnosti. V článku 11 nariadenia by sa podľa môjho názoru mala e, povoliť e, mal povoliť taký účel využívania prostriedkov, aby sa zabezpečilo aj lepšie využívanie a lepšie financovanie e, zámorských a najvzdialenejších regiónov, aby sa posilnila európska identita. Ďakujem, pani predsednička. Táto správa je veľmi dôležitá. Chcel by som sa spravodajcovi poďakovať za jej veľmi dobre pripravený návrh. Pri čítaní tohto textu tak vidíme, že regionálna politika ako aj regionálny rozvoj sú v samotnom srdci Európskej únie. Sú mimoriadne dôležité a ich eh, škrty by mohli mať závažné dôsledky. Preto by som chcel vyjadriť podporu čo, tomu, čo sa uvádza aj v ďalších správach, že je potrebné, aby sme zachovali súčasnú úroveň financovania. A pokiaľ ide o spoločné ustanovenia a nariadenia, myslím si, že je potrebné, aby sme našli kompromis v rámci tejto rozpravy a aby sme v nej jednoznačne stanovili, že okrem e, rozvoja vidieka e, je potrebné zamerať sa aj na územný komponent. Je nevyhnutné nájsť spoločné stanovisko a musíme e, to robiť tak že e, respektíve musíme použiť taký spoločný prístup. Ehm, pokiaľ ide o komponent klímy, komponent obehového hospodárstva, inovácií, špecializácie, to sú veci, na ktoré sa v správe jednoznačne poukazuje. Mestské oblasti sú takisto zdôraznené, pretože sú motorom rastu a Zdôrazňuje sa aj otázka ostrovných oblastí, ale mali by sme hovoriť aj o vidieckých a horských oblastiach. To mi chýbalo. Myslím si, že je potrebné nájsť riešenie aj v tejto otázke, pretože keď sa pozrieme na celkový obraz celkové rozpočtové výdavky, vidíme, že e, v politike súdržnosti a v oblasti regionálneho rozvoja sa situácia zhoršila, znižujú sa výdavky a musíme sa pripraviť na to, že dokážeme čeliť existujúcim výzvam, pretože čoraz viac ľudí sa stiahuje z vidieckých oblastí do mestských oblastí, ako aj z menej rozvinutých regiónov čínskych štátov do vyspelejších regiónov. Toto sú veci, ktoré nás čakajú aj v budúcnosti a je potrebné, aby sme to riešili aj prostredníctvom rozpočtu. Ja e, sa to snažím robiť prostredníctvom navrhovaných e, zmien. E, takisto treba robiť viac e, v oblasti tzv. inteligentných e, dedín. E, chcel by som zdôrazniť aj ďalšiu vec, ktorá sa týka e, obnovy budov Súvisí to s, so spotrebou energie v budovách a takisto by sme tu mali začleniť aj bezpečnosť v prípade zemetrasenie. Je potrebné e, zlepšiť, skvalitniť výstavbu budov, aby boli menej nachylné poškodeniu počas zemetrasenia. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem. Chce ešte niekto hovoriť z členov výboru uh, Regi? Ďakujem. Myslím si, že pán Kocolino dobre popísal alebo uviedol o tom, o čom sme už diskutovali, potrebuje lepšiu flexibilitu, čo týka volieb regionov. Toto sú všetko veci, ktoré sme počuli aj zo strany regionov. A ktoré sa stále vracajú. Taktiež e, kolega za EPP už tiež reagovali. Mám otázku. Tá diskusia hľadom článku 3, tu sa pozeráme na komisiu, aby aj možno zareagovali. Na regionálnej úrovni vychádzate z HDP per capita. Komisia sa rozhodla pre národný prístup a Hovoríme tam o hrubom národnom e, príjme. Takže toto, tieto termíny všetky sú v poriadku, ale aký je ten praktický účinok tohto všetkého? Spravdajca už sa k tomu nevrátil, ale myslím si, že to je celkom taký v podstate skok. Komisia, prosím vás, mohli by ste to trochu rozviesť, čo to znamená pre regióny, pre v rozdelenie peňazí. Je to teda relevantné. A ešte by som chcel povedať jednu vec. Áno, je tu tá vec s e, vedomostné hospodárstvo alebo hospodárstvo vychádzajúce zo vedomostí, zo znalostí. V podstate znalosti máme všade, ale sú predovšetkým sa predpokladá v bohatých regiónoch, ale vždy v podstate hovoríme o znalosti, o vedomosti. A napríklad e, tu máme bioekonomiku a tak ďalej. A v podstate aj všade v Európe, aj na juhu, v Talianska, všade je to veľmi dôležité. A v podstate sa tieto znalosti a vedomosti musia dostať k podnikateľom. Na jednej strane tu je to v verejných rukách, ale pokiaľ verejná ruka alebo verejný sektor neuvoľní peniaze, tak v podstate tu je nedostatočný efekt aj v rámci podnikov. Je treba mať znalosti, ktoré sú potrebné na vývoj nových produktov, ale aj treba sa o ne podeliť. To je zásadné. Potom dochádza k lepšej spolupráci. Je tu napríklad súvislosť podnikového života, školenia, vzdelávania, rôznych kurzov, taktiež aplikovaných vedeckých výskumov. Toto je veľmi dôležité aby sme vytvorili, vybudovali nejakú špecializáciu v rámci regiónu. Nemôžete byť vo všetkom dobrý. Pokiaľ ste vo všetkom dobrý, alebo chcete byť vo všetkom dobrý, tak v podstate stratíte časť svojej konkurenceschopnosti. Musíte si vyhľadať inteligentnú špecializáciu. A myslím si, v tomto období tomu pristupujeme dobre. Áno, samozrejme, musíte byť flexibilní. Je to dobré. Hovoríme tu teda o našich tematických cieľoch, o metódach. Myslím si, že zatiaľ náš prístup dobre fungoval. Taktiež som spokojný, že ste tam zaradili mesta, alebo oblasti, kde sú mesta. Hovorí sa tam o 10% prostriedkov. Myslím si, že toto je niečo, čo sme tu vždy opakovali, že mestské oblasti versus vidiecké oblasti, ale je tam určité prepojenie, kombinácia, sú to metropole, ktoré potom musia dobre zaobchádzať s okrajovými oblastiami. A správne hovoríte, že je tu ten druhý pilier vidieka, že to musí byť zaradené do toho eh, konkrétneho článku. Takže nemôžeme sa sústredovať len na mesta, stratiť e, zo zretela vidiecké oblasti. To si myslím, že by nebolo dobre pre Európy, ale našťastie vy to nerobíte. Ale bolo to tak návrhu komisie. Ďakujem. Ďakujem. Teraz zostáva slovo pán Varda Kastanis z Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. Máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcel e, poďakovať za pozvanie, aby som vám predstavil návrh naredenia e, ohľadom e, tejto oblasti pre roky 2021 až 2027. My opakujeme, že sme odhodlaní spolupracovať v oblasti politiky súdržnosti, ale zároveň lutujeme, že došlo k škrtom v oblasti politiky súdržnosti 10 celkovo a 12 pre ERDF a 46 pre e, Fond súdržnosti. A chceli by sme požiadať Európsky parlament, radu a komisiu, aby znovu navrátili rozpočet na úroveň, ktorá bola na začiatku tohto obdobia, čo týka teda politiky súdržnosti aj oboch fondov. Taktiež chceme zdôrazniť v našom stanovisku, že nesúhlasíme so zmenami e, v oblasti spolufinancovania a taktiež vyzývame komisiu, aby čo týka kritérií pre spolufinancovanie, aby urobila ich flexibilnejšie, tak aby hospodárska finančná situácia členských štátov a regiónov bola zobratá do úvahy. A samozrejme, toto súvisí takým s makroekonomickou kondicionalitou, že sa pravidlá rozhodujú na národnej európskej úrovni a potom sú vnútené regiónom. Ja si myslím, že by tam mal byť väčšia flexibility. flexibility. tiež vítame zlepšenie, ktoré navrhuje komisia pre zjednodušenie a flexibilitu. Ale radi by sme zdôraznili, že zjednodušenie a flexibilita by nemali nahradiť hodnoty a princípy, ktoré sú zásadné v Európskej únii, ako napríklad rovnosť, nediskriminácia, dostupnosť pre osoby s postihnutím. Európsky hospodársko-sociálny výbor víta to, že komisia po svojom návrhu zlepšuje viacúrovňové riadenie tým, že sa zdôrazňuje zdieľané riadenie a tým sa zlepšuje účasť organizácie občanskej spoločnosti a ďalších zúčastnených strán v procese programovania, implementácie, vyhodnocovania a monitorovania fondov. Avšak Európsky etický kódex o v súvislosti s partnerstvom by mal byť absolútne rešpektovaný na všetkých úrovniach a preto sme vypracovali ten návrh, že by toto malo byť e, taktiež považované za dotočnú podmienku. Taktiež v našom stanovisku hovoríme, že na európskej úrovni neexistuje žiadny organizovaný dialog so všetkými zúčastnenými stranami v súvislosti s politikou súdržnosti. A preto navrhujeme vytvorenie Európskeho fonda pre súdržnosť, aby občanská spoločnosť, aj organizácie a zúčastnené strany tejto oblasti sa stali skutočnými účastníkmi celého procesu implementácie v rámci nového plánovacieho obdobia. Európsky sociálno-hospodársky výbor odporúča, aby komisia účinne zjednotila ciele udržateľného rozvoja v rámci našej politiky súdržnosti a taktiež nariadení o príslušných dvoch fondov, o ktorých hovoríme. Uplynuli tri roky od tej doby, než sa EU, čo sa EU zaviazala, že implementuje bezvýhradne agendu z roku, do roku 2030 a zatiaľ sme to ešte, sme to ešte nevideli žiadnu koherentnú zastrešujúcu stratégiu na zakomponovanie tejto agendy do programov a politík Európskej komisie. A toto je dobrá príležitosť, ktorú by sme nemali premeškať. Mali sme to urobiť v prípade politiky súdržnosti a taktiež e, Európskeho fondu súdržnosti a e, Fondu regionálneho rozvoja. Ďalej, súvisím, súhlasím s spravodajcom a ďalšími, musíme sa pozrieť hlavne na oblasti, ako sú napríklad e, okrajové, odlahlé regióny. Je tu skutočne veľký nedostatok v navrhovanom nariadení. Radi by sme videli, aby tento výbor tento parlament sa ujali vodcovstva a aby vykonali veľké zmeny v texte, ktorý sa týka ostrovných oblastí a taktiež e, riedko obývaných oblastí. Je veľmi dôležité, aby európska územná spolupráca dostala vyšší rozpočet a aby nové plánovacie obdobie s cieľom lepšie splniť svoju misiu a ciele, aby to všetko bolo podporené aj finančne, pretože v opačnom prípade tam bude nedostatok alebo veľký rozdiel medzi slovami a činmi. Často to nie je ani také prekvapivé. Európsky hospodársky sociálny výbor žiada komisiu, aby sa pozrela na taktiež ďalšie sociálne ukazovatele, nielen na HND. Pri diskusii o klasifikácii regiónov, o témach, pretože HND nestačí sám o sebe. A taktiež výbor podporuje koncepciu tematických konzultácií a tiež chápeme argumentáciu preto, že sa na úrovni regiónu musí viesť takáto tematická konzultácia. Teraz by som rád hovoril o troch veciach, ktoré sú pre mňa veľmi prepojené. V navrhovanom CPR alebo nariadení všeobecných ustanoveniach nenachádzame žiadny článok, ktorý by hovoril o rovnosti, nediskriminácii a o budovaní kapacít pre ľudí s postihnutím. My sme vytvorili určitú argumentáciu v tomto zmysle a malo by to napríklad článku 67 všeobecného nariadenia napríklad ale tam sa vôbec nespomína prístupnosť pre ľudí s postihnutím. Takže by som bol rád, keby ste sa na toto pozreli, lebo by sme mali prostredstvo financovania ERDF a CF. Mali by sme vytvoriť v podstate všeobecnú dostupnosť. Máme 80 miliónov Európanov, ktorí majú nejaké postihnutie starne nám populácia, máme ďalšie milióny ľudí, ktorí majú zníženú mobilitu a nemali si premeškať túto príležitosť preto, aby naša politika súdržnosti, v tomto prípade RDF, vytvorila lepšiu dostupnosť taktiež sa týka digitálnej oblasti, prepravy a tak ďalej. Pani Damato hovorila o inklúzii, o dohovore o SN, ktorú už EU ratifikovala, my to podporujeme a samozrejme by sme chceli vidieť príslušný článok ohľadom toho, že všetky, financo, všetky financie, ktoré sú že nie sú neumožené financovanie mm, budov, pokiaľ by tam bola nejaká segregácia. A toto je skutočne hranica, červená línia, neprekročiteľné. Tak by to malo byť aj parlament. Pokiaľ chceme skutočne implementovať sociálny pilier, tak musíme zdôrazniť komunitné služby pre všetkých, ktorí ich potrebujú. Čo sa týka makroekonomickej kondicionality, o tom som už a Ešte na záver chcem podať jednu vec. Súhlasíme s in, touto iniciatívou. Myslíme si, že pokiaľ je tu príležitosť e, navýšiť mieru spolufinancovania, tak by to malo byť možné. Avšak, keď sa pozrieme na navrhované nariadenie o e RDF, tak vidíte, že štvrtý pilier, sociálny pilier, je veľmi slabý a preto navrhujeme, aby iniciatíva e, sociálnej účasti a regionálnej dostupnosti, aby to tam bolo posilnené, vieme, že cieľom je podporiť implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv, ale, a to chcem zdôrazniť, je tu len o školenie, vzdelávanie, služby, zamestnávania a tak ďalej. Aby sme zaručili inklúziu, a bojovala proti diskriminácii, aby tu existovala skutočne rovnoprávnosť, tak potrebujeme udržateľné prostredie, dostupnosť, ľudia musia mať možnosť žiť tak, ako si to sami vyberú. Vždy sme boli veľmi radi v spolupráci s Európskym parlamentom a za náš výbor chcem ešte raz poďakovať za príležitosť vám tu predstaviť naše stanovisko, ktoré bude formálne schválené v stredu na plenárke nášho výboru. Ďakujem. Ďakujem pre tieto informácie, za tieto informácie. Pozvali sme taktiež spravodajcu výboru regionov za tento spis, ale bohužiaľ nemohol prísť, alebo nemohla. Takže tieto diskusie sa snažili robiť čo najtransparentnejšími. A teraz dostáva slovo Európska komisia. Pán Breska, vidím, že vás tu teraz ešte viac. Áno, lebo teraz sa hovorí o peniazoch, takže predtým sa hovorilo len o mechanizme. Takže áno, ďakujem pani predsednička, ďakujem pánu Kocolinovi za detailnú prácu na tomto spise. 5 veci, chcem povedať. Poprvé, tá tematická koncentrácia. Uznávam, že si trochu starosti ohľadom zmien v návrhu komisie. Uplatňovanie na regionálnej úrovni temati- eh, požiadavek tematickej koncentrácie, tak ako sa to navrhuje v správe, podľa nás by viedlo k reštriktívnejšiemu prístupu, než návrh národného prístupu zo strany komisie. Znamenalo by to, že každý región by musel si ponechať určité percento, ale tak ako to navrhujeme my, by tam bola určitá flexibilita a nejaký región by mohol kompenzovať eh, iný región, pokiaľ by to všetko zostalo v rámci národného priemeru. Taktiež si myslím, nemyslíme, že by sa to vyriešilo tým 10-percentným 10-percentnou eh, flexibilnou rezervou, lebo by to znamenalo dodatočnú administratívnu záťaž. Taktiež sme trochu skeptickí, čo sa týka návrhu v rámci správy využiť aspoň dva strategické ciele v rozvinutejších regiónoch. Komisia len aby som pripomenul, navrhuje, aby rozvinutejšie členské štáty venovali celý svoj prídel len na inováciu, pokiaľ si to budú želať. A dôvodom je to, že obvykle čiastka, ktorú dostanú rozvinutejšie štáty, je dosť malá. A pokiaľ chcú tie peniaze nejak využiť, tak je lepšie, aby sa nerozptýlili do, mnohých, do viacerých strategických cieľov a neviem, prečo by sme mali členské štáty nútiť, aby tie financie prerozdelili, pokiaľ by členský štát napríklad chcel celý svoj prídel, hovorím tu teda o rozvinutých členských štátoch, pokiaľ by ho chcel e, dať len na inováciu. Návrh v rámci správy by umožnil to, aby členské štáty napríklad vynaložili financie na dopravu, lebo toto je jeden z cieľov. No ja neviem, či tá malá čiastka, ktorú dostanú rozvinutejšie regióny, je najlepšia minúta na dopravnú infraštruktúru. Ešte možno, že pár slov k tomu, čo povedal pán Fan Nistelrooy, rozdiel medzi HND a HDP. Myslím si, že to nie je až také zásadné. V mnohých členských štátoch je to rozdielne, ale my sme využili HDP na regionálnej úrovni, HND na národnej úrovni, takže sa snažíme byť konsistentní. Čo sa týka konkrétnych požiadaviek, tak tam je ťažko povedať, lebo ešte tom bude sa musieť rozdieliť medzi na jednej strane regionálny fond, na druhej strane sociálny fond a Tam uvidíme, koľko ešte pôjde na inováciu, na klimatické zmeny a tak ďalej. Druhá poznámka sa týka návrhov ohľadom kritérií na vyňatie spôsobnosti. Pripomínam, že všetko je to založené na tom, že chceme konzistentnosť a kontinuitu. To znamená, že v podstate nechceme meniť to, čo sa doteraz implementovalo a taktiež chceme byť konzistentní s európskymi politikami a v neposlednom rade sa chceme poučiť taktiež zo zlých skúseností z minulosti. Ako som povedal, taktiež si robíme starosti ohľadom pár zmien. Dávam dva príklady. Návrh v správe umožňuje napríklad e, vynaloženie prostriedkov na e, vozový park, železnice, ale my nie sme o tom presvedčení, lebo nechceme, aby tu bola poskytovaná nejaká nekalá výhoda. Nechceme skreslovať trh. A toto by sa mohlo stať, keby sme umožnili takéto vynakladanie financií. Myslím si, že takéto ustanovenie by nebolo v súlade so železničným balíčkom, ktorý, taktiež, ktorý sa taktiež zaoberáme. Ďalšia vec, no, taká ilustrácia. Možno viete, že máme také zmiešané skúsenosti, aby som to povedal slušne, s financovaním napríklad e, letisk v krajinách ako je Španielsko. Tam sme vynaložili veľa peňazí a tie Letiska nie sú ziskové, v podstate tam už žiadne lietadla nepristávajú a nechceme, aby sa opäť nejaké regionálne letiska pridávali na zoznam toho, ako sa môžu vynakladať takéto peniaze z regionálneho fondu. Po tretie, čo chcem povedať, to navrhované minimum 5 výdavkov pre oblasti špecificky súvisiace s handicapovanými osobami. Toto môže znamenať dodatočnú administratívnu záťaž, lebo je treba to sledovať, aby to bolo konzistentné s ďalšími percentami. A v niektorých členských štátoch je to ťažké uplatniť. Napríklad oblasti, špecificky pre handicapovaných v Luxembursku. Neviem, či by som ich dokázal definovať, ale mali sme ustanovenie v nariadení, ktoré by plánovalo, že 5 musí ísť na špecifické oblasti pre handicapovaných vo všetkých eh, štátoch a myslím si, že veľmi by to vedlo k veľkým diskusiám medzi komisiou a dotknutým členským štátom o tom toho, čo vlastne myslíme týmito stanovnými percentami. Štvrtá vec, súvisí to trochu s tým predchádzajúcim bodom, Trochu sme skeptickí ohľadom toho, že by sa zdvojnásobila minimálna čiastka pre udržateľný mestský rozvoj, pretože opäť toto komplikuje situáciu, tie percentá je treba monitorovať, takže zase dodatočná administratívna záťaž a my chceme, aby v tejto oblasti teda návrh komisie zostal nezmenený napokon, ale toto pravdepodobne nie je až také dôležité. Tiež máme určité obavy, pokiaľ ide o mieru e, detailnosti, ktorá sa doplnila k tým jednotlivým e, cieľom, pod, e, teda cieľom politiky. Našim cieľom bolo, aby tieto boli stručné, presné, jednoduché a všetky tie deto- detaily a komplexnosť, ktoré máme v, riad- e, v aktuálnom nariadení, sme presunuli našej širšej ambície, e, aby sme to mali čo najjednoduchšie. To umožňuje aj väčšiu mieru flexibility. A toto je, myslím, to, čo sme chceli našim návrhom docieliť. Ďakujem pekne. Ďakujem ja vám, pán Kocolino teraz máte tú čest túto diskusiu uzavrieť. Eh, uzavrieme ju s prezentáciou pozmaňovacích eh, návrhov a eh, teda našou spoločnou prácou. Chcel by som využiť príležitosť na to, by som povedal, že by sme sa mali vyhnúť tomu, aby sme tu mali prelínanie diskusie eh, ohľadom všeobecného nariadenia, eh, ohľadom eh, politiky súdržnosti a iných tém. Treba tu jednoducho rozlišovať medzi týmito viacerými úrovňami Ďalšia poznámka, nerobme si tém zo zjednodušovania a hlavne nemilme si zjednodušovanie s politickými cieľmi. Na certifikácii sa toho e, nemení veľa, keď e, e, tu bude mať 6 či 10 jednoducho je to iba politické hodnotenie. Takže nemýlme si ciele, ktoré si stávia Európsky parlament s témou zjednodušovania treba mať e, túto tému na pamäti. Ja som pripravený diskutovať, e, spomnul to aj pán Van Nistelrooy, Boli by sme radi, keby e, nám komisia postupila aj schémy, aby sme pochopili lepšie, či to, čo navrhuje, naozaj aj vedie k tomu zjednodušeniu, o ktoré išlo. E, ja e, mám skúsenosti s regionálnou politikou a musím vás ubezpečiť, že veľmi často to, čo vy považujete za zjednodušenie na teritoriálnej úrovni, predstavuje komplikáciu. Takže treba objasniť tieto aspekty. E, niekedy to zjednodušenie, ktoré nám navrhujete, naozaj nezodpovedá ani tým postupom, ktoré sa v reáli dejú v teréne. Ale som otvorený diskusiám Všetci budeme určite radi spolupracovať so zájmom, aby z tejto diskusie vyplynul napokon nástroj, ktorý bude čo najviac zastupovať záujmy európskych občanov. Na záver, myslím si, že odvedieme pozitívnu, zaujímavú e, prácu budem sa snažiť do najväčšej možnej miery prevziať e, nápady, ktoré tu zazneli. Ja si myslím, že tu aj tak už máme e, do veľkej miery e, konsenzus z mnohých pohľadov. Teším sa na spoluprácu s komisiou. Ďakujem sekretariátu za jeho prácu. E, dúfam, že budeme môcť pokračovať, pokračovať tak, aby sme v decembri mali finálnu e, verziu a mohli e, potom v januári hlasovať na plene o tomto návrhu. Takže ďakujem za ten aktuálny priebeh diskusie. Ďakujem vám pekne ambíciou výboru regie, aby sme na výbore hlasovali v decembri a v januári na plene. Preto navrhujem nasledovnú lehotu na prerostieranie pozmeňovacích návrhov. 25. október na obed 25. a 27. E, teda pre celkový mechanizmus, takže takto budeme e, postupovať. To je všetko, čo bolo v našom programe. Teraz bod 6, bod rôzne. E, pani Kryl, pán Fan ja som si myslela, že ja som jediná, ktorá chce niečo spomenúť v tomto bode. Eh, pani ja chcem sa spýtať, ak si správne spomínam, na poslednom zasadnutí koordinátorov sme sa dohodli, že nebudem mať eh, občajné stanovisko na tému CF, e ale aj eh, teda list. Mohli by ste prosím túto informáciu postúpiť sekretariatu, pretože som to pochopila tak, že momentálne pracujú na kompromisoch, čo nie je nápomocné, ak napíšeme list. Áno, Diskutovali sme o tom na zasadnutí koordinátorov. Ja preverím, ako sa to spomína v rozhodnutiach koordinátorov a v súlade s tým budeme postupovať. Áno, diskutovali sme o e, príležitosti listu, lebo to výboru regi dáva viac e, prúžnosti. Nech sa páči, pán Van e, Nistelrooy. Ja, ja si spomínam na rovnaký postup, že je tu táto možnosť aby to bolo e, včas pre e, konanie vo výbore e, pre rozpočet. To je pravda. Musíme sa teda posnažiť, aby sme včas teda vyprodukovali tento text. To je jedna vec. A po druhé, keď som sem prišiel na toto zasadnutie, nevedel som presne, dostal som informáciu, že Podne sa budeme zaoberať e, výsledkom nášho hlasovania z minulého týždňa. E, zamietnutie, naše, podporné, e, naše zamietnutie podporie, podporného programu. Nevedel som, že to priamo skončí na plene. Komisárka Bienkovská, tá modrá karta sa dostali na plénum, pretože výbor to e, zamietol. Mohli by ste ma teda poinformovať, ako to bude naozaj vyzerať. Dostane sa to na plénum a aké e, rozhodnutia tam e, padnú. Na to som sa chcel spýtať. This is all... Všetci eh, o tomto vieme. Videli sme predbežný program eh, plenárneho zasadnutia. Eh, zatiaľ nikto z nás nevie toho viac. Vysvetlenie zo sekretariatu je že to je prirodzené, že naše rozhodnutie z výboru by malo byť pod, podrobené hlasovaniu pléna, buď to bude zamietnuté alebo podporené, to je normálne. Ak je tu nejaká otázka alebo niečo, čo sa e, nenachádza v návrhu e, pléna, dajte mi vedieť a preveríme to. Pochopila som to tak, že komisia signalizovala, e, že sa bude snažiť stiahnuť návrh z programu. Urobili tak? Nie. Môžem sa spýtať komisia, ale som si istá, že mi neodpovie. Yes, I think we follow the discussion in the parliament very Myslím, že sme sledovali uh, diskusie v parlamente a uh, v závislosti od výsledku vášho rozhodnutia myslím, že komisia príjme rozhodnutie, či uh, ako pokračovať ďalej v tejto téme. Takže momentálne myslím, čakáme na eh, krok parlamentu stále e, viac sa zlepšuje každým zasadnutím výboru regii. Dobre, takže počuli ste. Ako náhle bude mať nejaké informácie zo strany komisie, e, postupím ho ďalej koordinátorom a výborom, e, členom výboru REGI. A ja by som chcela zablahoželať pani Krel k jej narodení nám, Blahoželám jej v mene všetkých členov výboru REGI. Je našim privilegiom spolupracovať s pani Krelovou a poznať ju. Ďakujeme veľmi pekne ostávajte ďalej a takáto odvážna, pozitívne naladená aj v našej budúcej práci. To bola uh, moja posledná poznámka v rámci bodu rôzne. Chcem len pripomenúť, že našim ďalším zasadnutím bude opäť mimoriadne zasadnutie, ktoré sa bude konať v Štrásburgu vo štvrtok 25. októbra od 10.15. Eh, budeme sa snažiť, áno. Dovolte mi, aby som poďakovala tlmočníkom a naše dnešné zasadnutie je ukončené. Ďakujem pekne.